Ďakujem pekne. Ak nemáte žiadne ďalšie pripomienky, tak preruším dnešnú schôdzu a to je vlastne koniec dnešného pracovného programu. Ďakujem.